Drahí kolegovia, drahé dámy a páni, chcel by som vás poprosiť o pozornosť, pretože budeme pokračovať v eh, našom plenárnom zasadnutí. A teraz eh, prejdem do maďarčiny, hovorí predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, srdečne vás tu vítam na pléne. No už som trošku zmetený z jazykového hľadiska, prosím prepáčte. Takže pokračujem po maďarsky. Prvý bod programu tým je správa kolegu Bernsena, akčný plán pre energetickú účinnosť. A rovno dám slovo spravodajcovi pánovi Bencenovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Cieľ Európskej únie do roku 2020 znižiť spotrebu energie o 20 je založená na dohode z Tampere a Helsing. My momentálne e, vidíme, že by bolo možné dosiahnuť zniženie o 11 ale to nie je dostatočné. Čiže je potrebné sa snažiť o zvýšenie energetickej hospodárnosti v celkovej ekonomike, teda tak v podnikovej oblasti, ako aj v oblasti e, bežných spotrebiteľov. Keď sa hovorí o, e, o znižovaní spotreby energie, tak je energetická efektívnosť veľmi dôležitá a len e, prehlbením aktivít môžeme dosiahnuť ten cieľ 20 úspory energie. Čína so Spojenými štátmi investujú do tejto oblasti a Európska únia zaostáva. V Číne ten, toto odvetvie e, dotuje štát a v USA existujú vynikajúce podmienky pre podniky, zatiaľ čo, ktoré pôsobia v tejto oblasti, zatiaľ čo v Európe ide o luxusný tovar a e, nedostatočne je zdôrazňovaná potreba inovácií. Čiže v našej vlastnej politike je potrebné e, zdôrazniť e, to, že ak chceme zanechať svojim deťom lepší svet, tak sa musíme snažiť, aby tie činnosti v tejto oblasti boli aj ekonomicky zmysluplné a aby bolo možné obrať ovocie tých našich snah niekedy v budúcnosti, aby bolo možné tvoriť e, pracovné miesta a to najmä v sektore malých a stredne veľkých podnikov. A toto by sa malo dostať do Európskeho energetického plánu Členské štáty momentálne riešia v akčných plánoch túto problematiku veľmi odlišne. Tieto akčné plány sú na prvý pohľad neveľmi efektívne, ale um, majú v podstate obmedzené možnosti. Takže komisia by mala dostať možnosť e, tieto nástroje optimalizovať a aktívne ich využívať. Ehm, komisia v súčasnosti môže zamietnúť e, akčný plán jednotlivých krajín, pokiaľ e, nie je dostatočne ambiciózny a tento proces by mal byť dostatočne transparentný pre obyvateľov. Je veľmi e, dôležité, aby si členské štáty mohli autonómne rozhodovať o tom, e, kde budú ich priority v oblasti energetiky a Eh, vo viacerých krajinách, alebo teda v niektorých krajinách možnosť úspory eh, spotreby energií je, je väčšia než v iných krajinách. V niektorých krajinách sa bude, povedzme, skôr a lepšie sporiť eh, energia na strane výroby, v iných na strane spotreby. Mm, k tomuto by mohli prispieť niektoré štandardizačné snahy, napríklad etikety štandardizované alebo štandardizované systémy energetických informácií, produktov. Takže e, tu je práve úloha Európskej komisie a e, pokiaľ ide o tú mapu do roku 2050, e, ktorá sa týka úspor ener- spotreby energii v budovách, tak budovy predstavujú obrovský podiel na spotrebe energie a toto by mala byť teda ďalšia priorita. Skrátka, um, treba tieto priority priradiť k, k budovaniu Um, znalosti v tejto oblasti a podpore inovácií a uh, je potrebné tiež podporovať projekty, ktoré prehlbujú energetickú účinnosť. A uh, niekedy sa kladie otázka, či by Európska únia nemohla uh, takéto investície niesť na vlastných finančných bedrách, E, a dúfam, že táto správa, ktorá je veľmi dôležitá pre našu budúcnosť, prejde hlasovanie tohto parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pán mm, Bensen. E, teraz dostane slovo pán Gunther Ettinger, ktorý zastupuje komisiu. Takže prosím, predložte nám svoje stanovisko. Vážené dámy a páni poslanci, ja som bol už v parlamentných výboroch pre životné prostredie, priemysel a energiu a regionálny rozvoj. A boli sme, mali sme tu intenzívne poradenstvo. Ide nielen o pána poslanca Pencena, ale o ďalších poslancov, ktorí sa s touto témou zaoberajú už dlhý, dlhú dobu a ktorí sú tu veľmi kompetentní. Keď si zoberieme tie 3 20-percentné ciele, ktoré sme si vzali. CO2, obnoviteľné zdroje a vyššiu energetickú efektívnosť, keď ich chceme urobiť takú predbežnú bilanciu, eh, tak si myslím, že sa nachádzame skutočne na dobrej ceste, čo sa týka CO2 a pri efektívnosti sme na začiatku a keď nezačneme jednať, tak jednoducho tento cieľ nedosiahneme. To znamená, že parlament, rada, komisia, všetky európske grémia e, sa musia postarať o to, aby ten vývoj po kríze e, nielenže nejde o e, v smere 20 efektívnosti, ale 8 až 10 ktoré dosiahneme za tých ďalších 10 rokov. To je jedna vec. Druhý bod. Čo sa týka energetickej efektívnosti, to, tento pojem sa mi veľmi nepáči. Nikto z nás ho poriadne nerozumie. Takže keď sa opýtate svojich susedov, svojich priateľov, čo sa týka e, šetrenia energie, to každý pozná, ale energetická efektivnosť to je niečo zvláštne. A skutočne je to tak, že práve pri tomto cieli sa otázka, čo sa musí dosiahnuť, to, to sme nevedeli presne definovať máme záverečnú alebo celkovú bilanciu energiu, eh, energii z roku 2005. Eh, to sme doplnili o krajiny Rumunsko a Bulharsko. To je východisko a tu vieme, aké sú spotrebované množstva. Toto je známe. Potom hovoríme o tom, že všetky uznesenia z takej normálnej perspektívy, to znamená, že my zistujeme energetickú náročnosť a spotrebu a z toho chceme uh, ušetriť 15%. Takže uh, máme bez energetickej efektívnosti stúpajúcu potrebu energie, no u nás v Nemecku nie, ale v nových členských štátoch určite, pretože sa mení priemysel, ale štruktúra priemyslu, čo sa týka aut, priemyselných, e, priemyselného rozvoja, výstavby bytov a tak ďalej. Tam je to určite tak. Takže si musíme byť vedomi toho, že musíme to definovať objektívne, platne a musíme predložiť perspektívnu správu. A nie, stále ešte nevieme, že 20% z koľko? Z akého čísla? Sú tu určité čísla, sú tu isté prognózy, ktoré ja však e, niektoré z nich spochybňujem. Napríklad e, zakladajúci členia, členovia Európskej únie, ktorí by e, ktorí bez energetickej náročnosti hlásia stúpajúcu potrebu do roku 2020 a to by bolo vlastne minus 5. To sa nemôže stať. Takže potrebujeme čísla a prognózy, ktoré budú ale podložené. Takže toto musíme do marca vypracovať. A potom samozrejme musí vychádzať z toho, že šéfovia štátov a vlád si uh, to musia zobrať za svoje a musia sa k tomu správať ako pred krízou. Takže čo sa týka záväzných cieľov dnes, tu členský, členské štáty um, nám nechcú poskytovať čísla parlament hovorí, že tu treba pracovať dobrovoľne a čo sa týka povinností e, tých e, cieľov, ktoré sme, e, na ktorých sme sa odniesli a ktoré by mali začať platiť o 2-3 roky, tak od toho sme ešte vzdialení. A ja si kladiem otázku, čo je to, aká prognoza to bude, keď budeme robiť ciele 2020 bez tej energetickej efektívnosti. Už neviem. Samozrejme, táto otázka musíme túto otázku musíme eh, takisto diskutovať v, práve v súvislosti s, existujú, s už existujúcimi budovami eh, bytmi my si musíme byť vedomi toho, že tu je, že tu je efektívne pôsobenie práve vzorom a musíme mať práve takýchto vedúcich eh, hráčov na trhu, ktorí musia byť práve v oblasti energetickej efektivnosti e, vzorom pre ostatných. E, v jednotlivých regiónoch máme diferentné programy, rôzne programy, tieto musíme prepojiť. Možno, že by sme mali financovať menej miest pre mm, rozvoj e, trhu vnútorného trhu, ale viac sa venovať energetickému kofinancovaniu ener- trhu energie s energetikou, a toto všetko by malo vychádzať z európskej úrovni. Samozrejme, téma doprava, e, to je jasné. My vieme, že máme členské štáty, kde máme na tisíc obyvateľov 550 vozidiel motorových. A niekde je to 100 alebo 120. Samozrejme, bude tu istá harmonizácia, ale určite nie v tom, že 100 na tisíc obyvateľov, ale v Európe určite 400 alebo 500 na, oby, na tisíc obyvateľov. Takže asi toľko, čo sa týka transportu, čo sa týka dopravy. Potom je tu priemysel, za štvrté energetika, Samozrejme, máme tu e, široký, široko sa pánom diskutovala otázka povinnosti. My sme mali neformálny obed, kde sa položila táto otázka a môžem vám povedať, že členský, členské štáty a Ministri pre energetiky sú veľmi senzibilizovaní pre otázku energetiku, ale ešte stále nie sú e, pripravení e, robiť tu záväzné rozhodnutia a uznesenia ale keď máme nejaký, uh, nejaký členský štát, ktorý sa snaží drať dopredu, ako je napríklad Polsko, minus 20%, no už neviem, alebo saturovaný členský štát, ako je Nemecko, Rakúsko, Taliansko. Ako to, ako dostaneme uh, to, aby, aby e, Nemecko, Nemecko a Rakúsko akceptovali minus 30, tak aby sme mohli darovať Poliakom 10%, pretože oni sa nachádzajú vo fáze rozvoja. Takže tu sú pred nami skutočne ešte obrovské diskusie, čo sa týka kompenzácie práve v sektore priemyslu, dopravy a ďalších oblastiach v jednotlivých členských štátoch. Ja toto e, všetko Chcem, aby sa zapracovalo e, do správy. Ja vám ďakujem za obsah tejto správy a 14. E, e, januára budeme mať radu na túto tému a konkrétne si preveríme, ako to vyzerá v jednotlivých oblastiach, v jednotlivých regiónoch a potom chceme vypracovať konkrétny návrh pre nový plán energetickej efektívnosti a s tým sa potom vrátim sem k vám a ja dúfam, že budeme mať skutočne dobrú príležitosť hovoriť o všetkom, ako aj o tých možnostiach, ktoré sú pred nami. Možno, že by sme tu mohli použiť aj um, dvojstupňový plán práve e, s ohľadom na subsidiaritu. My očakávame však národné ročné plány, akčné plány pre energetickú efektívnosť Očakávame od členských štátov, že nám povedia, aké ciele chcú rok po roku dosiahnuť, ale musia byť záväzné pre nich, pretože po dvoch rokoch e, to automaticky prejde na bázu povinností. V Amerike sme to videli, že e, tam to nebolo, nebolo povinné a vidíme, kam sa dostali. Takže pre naše členské štáty si želáme, aby to robili síce dobrovoľné, ale s istým aspektom povinnosti. Most pedig e, a bizottságot. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, teraz dostanú slovo e, rečníci za jednotlivé parlamentné výbory a to v prvom rade pán Peter Líze, ktorý e, prehovorí za, e, za výbor pre životné prostredie. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, vážne dámy a páni. Dovolte mi najskôr istú korektúru. Um, v nemeckej verzii som predseda výboru pre životné prostredie. To nie, to nie je tak. Ja som tieňovým správodajcom v tejto správe. V každom prípade chcem správodajcovi poďakovať za výbornú spoluprácu, pretože má určitú stratégiu, ktorú predložil v oblasti energetickej efektivnosti pretože toto je najlepší prostriedok e, na zníženie emisí v závislosti a redukovať tú závislosť na, na našich exportoch. My chceme v rámci Európy, Európy vytvárať pracovné miesta. My nechceme, aby sa peniaze prelievali smerom do Ruska a do Dáblisky východ, ale chceme, aby sme zostali tu v našom, aby to zostalo tu na našom národnom hospodárstve. Samozrejme, nie všetko, čo tu bolo uvedené a je veľmi ambiciózne, nechcem to všetko opakovať, ale dovolte mi, aby som vytvoril vypichol dva body. Za prvé, o tom sme hovorili, pán komisár, my chceme iniciovať, aby sa Európska únia aby v Európskej únii existoval dlhodobý cieľ v rámci energetickej efektivnosti. My keď robíme plán do roku 2020, tak chceme vedieť, že približne koľko budeme potrebovať. Sú tu určité ťažkosti, o tom vieme, vy ste na to takisto poukázali, ale chceme, aby sme sa mohli orientovať podľa množstva, množstva spotrebovaného množstva energie. Podľa toho sa môžeme orientovať a do júna budeme mať, myslím si, dobré čísla a to je presne dobrý spôsob, tak aby sme, sa mo- aby sme mohli vypracovávať e, ďalšie stratégie. Ďakujem, stratégie, ďakujem veľmi pekne, pán, e, pán poslanec a teraz zástupca výboru REGI, pani Bobinská, 1,5 minúty, nech sa páči. Pán predseda, pán komisár, Energetická efektívnosť je jeden z najdôležitejších cieľov na najbližších 10 rokov, takže je to kľúčový element našej energetickej stratégie a vo všeobecnosti najdôležitejšie, aby sa eh, v texte tohto, tejto dobrej správy objavili strategické uh, stratégie, aby sa tieto zrealizovali a na to, aby sa zrealizovali, je treba riešiť určitých, určité problémy. Na uh, úrovni EÚ, je potrebné merať alebo vyriešiť teda problém energetickej efektívnosti a jej merania. My vieme, že máme určité čísla, ale nebolo by dobre, keby sme príjmali záväzné ciele, ktoré by sa opierali o takéto prognozy. A čo sa týka budúcnosti, my nie sme jasnovicami, preto je dôležité, a toto už sa e, povedalo v dnešnej diskusii, že je potrebné vypracovať novú a lepšiu technológiu. Ehm, toto nám e, bude dobre, keď budeme môcť realizovať tento cieľ. Je dôležité, aby sme e, využívali regionálne diferencie. Keď si zoberieme východné Polsko, tak my nemáme jeden, jedno jediné riešenie, ktoré by sa hodilo pre, pre všetkých. Čo sa týka implementácie politiky energetickej efektívnosti, za to budú zodpovedať regionálne vlády a E, a komunálne e, správy. Takže je potrebné, aby sa to konzultovalo s lokálnymi administratívne, pretože inak to bude zase považované za byrokraciu, ktorá prináša obrovské náklady tak pre obyvateľov, ako aj pre regióny. Bez toho, že by sme e, stanovali nejaké fondy pre tento cieľ, celý ten projekt, potom sa zás bude považovať za poleno, ktoré sa háže komunálnym vládam pod nohy. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda, pani pán Herbert Royal za PPE a potom pán Thompson má, pán Royal má dve minúty. Vážený pán predseda, pán komisár, vážení kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som sa poďakovala tým, ktorí pracovali na tejto správe, predovšetkým kolegovi Bencenovi. Dovolte mi, aby som upozornil na dva aspekty. My si myslíme, že energetická eh, efektívnosť a šetrenie energie je jednoducho riešenie. To je najjednoduchšie a najefektívnejšie riešenie. Otázka je, otázkou je, ako sa k tomu dospeje a čo vlastne nám to prináša, že my v parlamente eh, stále eh, oslovujeme ľudí s vyššími percentami. Dosiahli sme viac a ďalej, ale pre, alebo prečo? Prečo sa na aký, a na akých miestach sa šetrilo s energiou? Ja som sa naučil, že priemysel, ktorý skutočne uh, E, potrebuje veľké množstvo energie, tak sa učí šetriť, pretože to pre neho znamená, znamená aj šetrenie finančných prostriedkov. My vieme, že pokiaľ sa jedná o vlastné vrecko, tak vieme šetriť. Pokiaľ to vidíte a vidíte, že je to, môže to byť výhodou, tak sa preto rozhodnete. Preto nie je dobre e, pracovať s percentuálnymi číslami, ale e, poskytovať finančné stimuly. Druhá vec. Pán komisár veľmi jednoznačne predniesol, aké komplikované je definovanie dosiahnutie toho cieľu, tej energetickej efektivnosti, že aké rozdielne pojmy sú to v jednotlivých členských štátoch. A samozrejme aj kolegovia hovorili, že jednotlivé členské štáty sú veľmi rozdielne, tie jednotlivé regióny sú rozdielne. Je skutočne potrebné, je skutočne potrebné e, pracovať so záväznými číslami, alebo musíme to riešiť trošku inak. Mali by sme sa možno, že trošku odpútať od tej e, debaty, diskusie z minulosti e, politikov a nemyslieť si, že môžeme spôsobiť zázraky, pretože sa nám skutočne tak veľa nepodarilo. Musíme ísť skutočne inou cestou, diferencovanou cestou, ktorá by zohľadňovala jednotlivé uh, rozdiely v regiónoch. pretože dôležité je, aký bude účinok. Nie ide o to, ako sa my k tomu postavíme, ako sa budeme správať, ale o to, aký dopad to bude mať a účinok to bude mať. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší pán Svoboda. Uh, Ehm, e, ukázal z modrú kartu, takže pán Svoboda, môžete mať e, e, prosím otázku, len jednu jedinú otázku pánovi kolegovi Rojlovi. Áno, vy ste predsa hovorili, že tie záväzne ciele môžu byť aj diferencované. Ja neviem, či ten náš postoj môže byť diferencovaný, neviem, či sa to dá takto uh, odsúhlasiť. Ja súhlasím s niektorými krokmi, ktoré predstavila pán komisár, ale pokiaľ by sme išli diferencovanie podľa geografickej polohy, áno, samozrejme, ale v každom prípade musíme ísť cestou, a, takou cestou, aby sme dosiahli záväzné ciele, ktoré si stanovíme. Ďakujem veľmi pekne a teraz za socialistov bude hovoriť Aha, pán, prepáčte, pán Roľ samozrejme chce odpovedať, nech sa páči. Uh, Áno, ja som samozrejme za diferencované riešenie. Ja chcem, aby sme si spolu premysleli, ako, ako k ním dospejeme. Ja nechcem zatvárať dvere. Ja vychádzam z toho, čo je dnes. Ja dnes považujem za nesprávne, aby sme e, sa vykupovali e, povinnými číslami a percentami. Ja skôr chcem, aby sme si premysleli, ako by sme krok za krokom mohli niečo dosiahnuť. A spôsobuje mi obavy, že by sme možno, že niečo nezohľadnili, že by nám to uniklo. E, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz udelujem slovo pani Thompson za socialistov a demokratov. Máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Ja mm, v prvom rade chcem poďakovať pánovi Bencenovi a ostatným spravodajcom za vynikajúcu prácu pri príprave tohto, um, tejto správy. Ambície smerujúce k zvýšeniu energetickej účinnosti a k energetickým úsporám sú chválihodné, e, ale nie sme sami Ehm, pre mňa je veľmi dôležité to, ehm, aby sa stanovil skutočne ako záväzný ten cieľ ehm, úspory minimálne 20 energie do roku 2020. Toto odvetvie zvyšovania energetickej efektívnosti môže priniesť ovoci aj v podobe tvorby nových pracovných miest až 1 milióna podľa určitých odhadov ale tento cieľ má jeden problém a to, že nie je záväzný. Um, ťažko povedať, aký význam by um, malo stanovenie záväznosti tohto cieľa, uh, ale uh, domnievame sa, že zníženie spotreby energie je najjednoduchším spôsobom, ako redukovať aj emisie CO2 a uh, spôsobiť aj pozitívne účinky na spotrebiteľskom trhu a tiež bojovať proti tzv. energetickej chudobe, čo je v podstate problém, kedy ľudia s nízkymi príjmami musia vydávať neproporcionálne veľký podiel svojich príjmov na energie. No a e, dopady tejto energetickej chudoby sú skutočne veľmi zlé, pretože tí, títo ľudia potom nemajú dostatok prostriedkov na E, na zdravotné výdavky, teda e, sa zhoršuje ich zdravie a e, celková sociálna situácia. Takže popri zlepšovaní energetickej efektívnosti domácnosti treba pamätať aj na tento cieľ. Ja v krátkosti chcem podporiť túto správu a som za to, aby sme do tejto oblasti investovali veľa snahy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz menom skupiny ALDE dostane slovo pani Fiona Hall na dve minúty a pol. Pán predseda, ja by som chcela zložiť poklonu pánovi Bencenovi, ktorý na tejto, spra- e, na tejto správe pracoval naozaj veľmi, e, veľmi tvrdo a spolupracoval s tieňovými spravodajcami a snažil sa zblížiť názory rôznych politických skupín a za toto si zaslúhuje našu vďaku. E, úspora energie Eh, vedie k mnohým pozitívam. Konferencia v Cancúne nám pripomenula, ako veľmi sa musíme snažiť v oblasti redukcie emisí a eh, ten, ten náš 30-percentný cieľ by boli ste pekný. A eh, energetická bezpečnosť je ďalšou takouto vecou. Ja som bola minulý týždeň v Záhrebe a hovorilo sa, teda bola to delegácia liberálnych kolegov a hovorilo sa o prístupení Chorvátska a súčasťou tejto návštevy boli rozhovory o energiách a my sme sa dozvedeli, že Chorvátsko dováža 50 svojich energií a pritom má spotrebu dvakrát väčšiu, než, by, um, než je potrebná. Teda dalo by sa, da, dalo by sa vlastne, dalo by sa znížiť o závislosť len tým, že sa zvýši efektívnosť využívania energií. No a a ďalším aspektom je tiež tá energetická chudoba, ktorú spomenula kolegyňa. Mnoho milióny ľudí žijú v nedobre zaizolovaných budovách, čím e, musia platiť príliš vysoké čiastky za energiu a e, najmä v takomto čase ekonomickej krízy na nich má príliš veľký dopad e, tento, táto situácia. Takže pozitívne účinky úspory energie e, sú evidentné a pritom je prekvapujúce e, vidieť, že ten, ten cieľ úspory 20% e, je súčasťou toho balíka cestovnej mapy do roku 2020, ktorý pravdepodobne nebude schválený a dozvedáme sa, že pri súčasnom vývoji by sme dosiahli len úsporu asi 9% do, roku, do roku 2020, čo je polovica tohto ambiciozného cieľa. Čiže teraz by sme konečne mali pripustiť, že v roku 2008 sme nepostupovali správne, že vtedy ten cieľ mal byť schválený ako záväzný a mali by sme túto chybu napraviť a pokúsiť sa tento cieľ zozáväzniť. Teraz ja sa chcem spýtať pána komisára, čo je v tejto oblasti ochotný urobiť. A E, chcela by som požiadať, aby bolo prijaté politické rozhodnutie, pretože my potrebujeme, aby tento cieľ úspory energie bol záväzný, pretože bez tejto záväznosti podkopávame všetko ostatné, čo e, robíme v oblasti e, povzbudzovania ekonomického rastu, energetickej nezávislosti a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Vážená kolegyňa Hall, Teraz sa dostane slovo pán Žado, ktorý zastupuje zelených a bude hovoriť 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, aj e, pán komisár. Ja by som v prvom rade chcel pochváliť spravodajcu za naozaj e, vynikajúco odvedenú prácu a chcel by som podporiť e, aj e, mm, hlasovanie na výbore ITRE. A teraz sa pozrime na energetickú účinnosť. E, v tejto správe sa hovorí, že ak by sme naozaj prestali plitvať energiami, tak ako teraz a znížili ich spotrebu 20%, tak by, sme, tak by sme mohli vytvoriť tisícky pracovných miest a na každú jednu európsku domácnosť by sme mohli ušetriť až tisíc eur a znížiť e, faktúry za dovážané energie. 20-percentné zníženie energií, to je 15 e, ropovodov Nabuko, e, plynovodov buko, teda sú to skutočne obrovské prostriedky. Fiona Ho pripomenula, že tento cieľ sa nám nedarí naplňať. A pritom máme správy, ktoré hovoria, že naozaj to nevyzerá veľmi rúžovo s tými 20% úspory energie a preto je potrebné prehodnocovať Eh, tie úspory, ktoré, kde sme úspešní. A všetky tie úspory súvisiace s ekodizajnom a eh, ekoetiketami zrejme nie sú dostatočne konzistentné a neprispievajú dostatočne k tomu nášmu E, výsledku. Ja som troška prekvapený tou dnešnou diskusiou. E, vy, pán komisár, ste spomenuli, že máme troška problém definovať energetickú účinnosť. Možno je to pravda, ale balíček pre klímu a energie hovorí veľmi jasne. Hovorí, že sa má znížiť spotreba energii o 20 oproti e, istému východiskovému stavu sú jasne dané objemy energií, e, je jasne dané percento a je to v tom balíčku e, pre klímu a energie. Čiže vy hovoríte, že je problém so záväznosťou tohto cieľa, to je druhá vec, čo spomínate, ale my máme ciele týkajúce sa obnoviteľných zdrojov a pred niekoľkými dňami v Cancúne sa hovorilo aj o možnosti e, uzatvorenia záväznej dohody E, o ochrane klímy a o podpore cieľov stanovených v Kyoto. Sú tu aj argumenty, ktoré e, formulovali Čína z USA. Teda e, teraz sme povedali, že dobre, urobíme to na teraz dobrovoľne, ak sa to nepodarí, tak to bude schválené ako záväzný cieľ. No a toto je tiež jeden motivujúci faktor. Viacero poslancov sa snaží sprísniť európsku legislatívu v oblasti stavebníctva, pretože nezabudajme na to, že stavebníctvo alebo teda budovy spotrebujú 40 celkového objemu energií a efektívnejšie fungujúce budovy e, nám môžu pomôcť e, prispieť k tomu cieľu znižovania e, spotreby energií. A pritom výkyvy počasia spôsobujú, že občania v nedobre zariadených budovách a postavených budovách e, trpia zimou a prípadne musia platiť e, veľa za energie. A ja by som chcel, aby e, mm, aj toto bolo zohľadnené. Ďakujem veľmi pekne ja vám. Teraz dostane menom konzervatívcov pán Šimanský na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. Chcel by som sa na v prvom rade poďakovať správodajcovi za veľmi konštruktívnu a otvorenú spoluprácu pri prihotovaní, pri pripravovaní tejto správy. Ale chcel by som sa venovať jednej záležitosti, čo sa týka Európy európskeho systému um, záväzných cieľov pre energetickú, energetickú efektnosť, toto naša politická e, scéna nebude môcť akceptovať, pretože nemáme metodiku na dosahovanie a definovanie týchto cieľov, pretože tieto cieľe by mali byť stanovené pre jednotlivé členské štáty osobitne tak, aby sa zohľadňovali jednotlivé e, problematické okolnosti. Napríklad Napríklad Polsko od 90. Eh, roku eh, eh, znižila, či zvyšila svoju energetickú efektívnosť o 50 A napriek tomu je Polsko jednou z, zo slabší, jedným zo slabších štátov v rámci Európskej únie. Takže myslíme si, že obligátnosť takéhoto cieľu by prinášala obrovské náklady a takéto náklady by boli nerovnomerne rozdelené medzi jednotlivé členské štáty. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa menom skupiny GUE dostane slovo pani Marisa Matias. Mm, dostane slovo na 2,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcela začať tým, že a podľa môjho názoru ide v tomto prípade o veľmi e, aktuálnu iniciatívu na revidovanie našej energetickej politiky. Ehm, politika energetickej e, účinnosti a úspor energií je veľmi dôležitá pre mnoho sektorov. Teda úspora energií, využitie infokomunikačných technológií, využitie nových e, možností prepravy energií. Toto sú všetko aspekty, ktoré e, sa prekrývajú a ktoré treba zohľadniť v tejto politike. Mm, ona skrátka zasahuje do všetkých oblastí ekonomiky E, má schopnosť e, naplňať naše klimatické ciele, znižovať emisie skleníkových plynov. Jednoducho nemôže byť e, žiadna výhovorka pre nečinnosť v tejto oblasti. Jednoducho energetickú účinnosť je potrebné riešiť. A ja by som chcela spomenúť niekoľko záležitostí, ktoré by v tejto diskusii nemali chýbať. V prvom rade je veľmi dôležité, aby sme stanovili záväzne ciele. Ako už bolo povedané, Eh, pokus stanoviť nejaké dobrovoľné ciele nás doviedol do tejto neutešenej situácie a ak by sme momentálne boli na dobrej ceste k dosiahnutiu toho 20-percentného cieľa, tak by nebol nejaký zásadný problém, ale e, dozvedáme sa, že ten cieľ je nedosiahnutelný, takže treba konať teraz. Ak skutočne chceme zvýšiť energetickú účinnosť o 20 tak e, musíme E, tie ciele pretaviť do záväznej podoby. Doteraz sa nám to nepodarilo a um, to preto, lebo cieľ, ktorý nie je záväzný, nikoho nemotivuje. No a teraz sme závisli od politickej vôle k takémuto kroku a e, či sa takáto vôľa nájde, to um, v podstate od toho bude závisieť, či e, stanovíme cieľ tých, tej úspory 20 do roku 2020. Ďalej sa dozvedáme, že takéto úspory by mohli viesť k vytvoreniu až milióna pracovných miest a my teraz pracovné miesta potrebujeme, pretože európska hospodárska politika nefunguje v oblasti tvorby pracovných miest. My e, v tejto oblasti potrebujeme spoločnú politiku e, a to nielen v tomto sektore, ale aj v sektore stavebníctva a ja dúfam, že sa nám podarí koordinovaným spôsobom reagovať na krízu. Végül, de nem utolsó.

narábania s energiami. ďakujem za pozornosť. Eh, ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán eh, Karinš na dve minúty. Eh, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, drahí kolegovia. Ja mám jednu otázku. Chcem sa spýtať, kto vie, koľko ropy a plynu do Európy dovážame. A kto má predstavu o tom, e, koľko e, z týchto zdrojov sme schopní vyprodukovať e, sami v Európe? Odpovede následovná. My takýchto zdrojov v Európe nemáme veľa, ale dovážame obrovské množstva aj ropy, aj plynu z Blízkeho východu a z Ruska. No a táto závislosť na dovoze sa zvyšuje a je tým pádom čoraz ťažšie, e, alebo teda je e, čoraz ťažšie vytvárať e, vzťahy s tretimi krajinami. Ja sa chcem spýtať, čo vlastne predstavuje pre našich občanov dovoz ropy a plynu. Znamená to, že exportujeme naše európske peniaze do týchto tretich krajín. Teda vyvážame naše peniaze a dostávame za ne ropu a plyn. A čo vieme o budúcnosti? O budúcnosti vieme asi toľko, že ceny ropy a plynu budú stúpať, pretože tieto zdroje e, nie sú nevyčerpateľné a bude ich stále menej. A znamená to, že v budúcnosti, pokiaľ nezmeníme e, naše návyky a našu spotrebu, naďalej budeme exportovať naše vlastné prostriedky mimo hraníc Európskej únie do týchto tretich krajín. Drahí kolegovia, je jednoduchý spôsob, ako e, toto E, tento masívny e, vývoz peňazí zastaviť. A tento spôsob je relatívne jednoduchý. Musíme e, energiami šetriť, musíme znižovať našu vlastnú spotrebu. Ak sa nám to podarí dosiahnuť, tak tieto peniaze budeme môcť investovať do vlastnej ekonomiky a nie do ekonomik tretich krajín. A preto by som chcel podporiť správu pána Bencena týkajúcu sa energetickej účinnosti, pretože práve takýmto spôsobom môžeme pomôcť našim vlastným hospodárstvom. Ďakujem veľmi pekne. Gog. Ja ďakujem vám, vážený pán Karinš. Teraz dostane na minútu pani Ulfskog. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A ja by som chcela v prvom rade poďakovať pánovi Bencenovi, pretože záver tejto správy je jasný. Mali by sme čo najskôr stanoviť záväzne ciele úspory energie. A dôvody na to sú mm, viacnásobné. Ekonomika potom volá životné prostredie, potom volá ľudia, potom volajú. No a e, okrem toho je tu ale aj otázka jazyková. Čiže tu sa e, zamenia dva pojmy. Úspora energie a energetická účinnosť. V mojej krajine jednoducho sa to hovorí tak, tak si to vysvetľujú e, ostatní. Zrejme tak väčšina to chápe. Ale e, Ide v princípe o to isté. Ide o to, aby sme energiami neplitvali. E, teda, aby sme z energií dostali naozaj maximum. A tu je potom jasné, že treba hľadať nejakú rovnováhu, teda náklady na produkciu energií, rizika, ktoré táto produkcia nesie pre povedzme zdravie ľudí a prínos. Takže um, toto je jedna vec, treba nájsť rovnováhu. Druhá vec je meranie týchto výsledkov. Ako ich budeme merať? Ak e, my uh, máme určitú úroveň ambícií, teda ehm, je to v podstate nejaké prianie, treba stanoviť nejaký cieľ a treba merať, kam sme sa na ceste k nemu dostali. No a v súčasnosti uh, hovoríme o tom, že nezáväzné ciele nie sú efektívne a že je, v podstate to povedie len k tomu, že ten cieľ budeme odsúvať do budúcnosti. Tam to nesmie dospieť. Uh, je mi to ľúto, ale chcel by som poprosiť, hovorí pán predsedajúci, eh, aby ste dodržiavali svoje pridelené časy, takže musím vás prerušiť. prerušiť. Teraz dostane slovo pán Chací eh, Marka Kis. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Energia, toto je ten obrovský zdroj potenciálu úspor. Toto je pravda a celé to neideologické a to je pekné na tom. Napríklad technologická neutralita je veľmi pozitívna. Je tu jedna vec, ktorá nás zaujíma a aj rozdeluje a to, sú, to je záväznosť tých cieľov. Pán komisár, mne sa páči ten váš prístup v dvoch krokoch, teda najskôr pristúpiť s dôverou k členským štátom, teda nechať všetko e, ísť cestou dobrovoľnosti. No a keď potom zistíme, že tie ciele nebudú dodržané do 2020, tak e, potom by bolo dobre e, dať E, tie puta. A takže toto je naozaj dobrý prístup. Ale rád by som zdôraznil úlohu regionálnych fondov. Pán komisár, vy ste to už načetli. Regionálne fondy, kohezné fondy v Európskej únii, to je naozaj vynikajúci nástroj pre Európsku úniu, ale tento žiaľ nevyužívame a práve tu v oblasti energetickej účinnosti by sme konečne mohli dosiahnuť tú európsku pridanú hodnotu keby sme inovatívne využívali tieto zdroje. To sa zatiaľ nerobilo v prospech energetickej účinnosti. Ja momentálne sa zaoberám udelením absolutória pre komisiu a vidím, ako sa tu mrhalo peniazmi. Takže, pán komisár, a ja vaše zanietenie vnímam ako veľmi pozitívne. Takže prosím, využívajme viac tieto zdroje na energetickú účinnosť. Len takto sa nám podarí dosiahnuť skutočnú koheziu, aspoň v oblasti energie. Ale varujem pred jedným pred e, nejakým huckaním, ako sme to zažili, keď išlo o žiarovky alebo o sprchy. Toto sú veci, ktoré len odradzujú e, našich e, spotrebiteľov, našich občanov. Takže prosím, tento cieľ majme na zreteli, bez toho, aby sme tu teraz nejako ideologicky na seba útočili čo povedie k tomu, že občania nebudú vnímať EÚ ako niečo pozitívne. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz dostáva slovo pán Eckhout na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Aby som chcel v prvom rade poďakovať podobne ako ostatní pánovi spravodajcovi Bencenovi za spracovanie vynikajúcej správy, ktorá jasne ukazuje, čo musíme urobiť. Ale treba si to všetko ukázať v perspektívach. E, všetci vedia, že e, v roku 2000 50, Európa musí znížiť emisie CO2 o, e, niektorí hovoria o 30, niektorí, ale my si myslíme až o 95 Toto e, je celkový cieľ, ale Mm, ako ho dosiahneme, tam sa názory líšia. My by sme mali znížiť spotrebu energii a toto e, nebude mať len negatívne e, efekty, bude to mať aj pozitívne účinky v tom, že ušetríme peniaze, budeme ich, ich môcť použiť niekde inde. A e, v súčasnosti smerujeme úplne absurdným smerom, že sa nám nepodarí dosiahnuť ani ten relatívne mierny cieľ 20% na zníženia energii do roku 2020. Čiže máme stanovený cieľ zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energií, máme stanovený nezáväzný cieľ znižovania spotreby energií, ale nedosiahneme zrejme ani jedno. E, budovy. Budovy sú e, časťou, e, ktorá spotrebuje 40 našich energií a valná väčšina z tých neefektívnych budov sú existujúce budovy, ktoré by bolo možné rekonštruovať. A Eh, keby sme išli súčasným tempom, tak eh, to tempom obnovy domového eh, mm, fondu, tak by nám trvalo 60 rokov, kým by sme tie budovy obnovili a tým by sme ďaleko presiahli ten termín 2050. Takže je treba sa o mnoho viacej snažiť a my sme navrhli aj pozmeňujúce návrhy k Európskej iniciatíve pre budovy. Čiže v prvom rade naj, najlacnejšie peniaze sú tie, ktoré ušetríme a najdôležitejšie je, Ehm, že treba šetriť e, peniaze ľuďom. To znamená tak, aby, e, aby museli vynakladať menej peniazy na energie, pretože toto je konečný cieľ. Jednoducho e, musí ísť o to, aby ľudia platili menej za energiu. Pán Zbigniew Žiobro. Ďakujem veľmi pekne, pán Zbigniew Žiobro. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Od septembra 2009 sa uh, hovorilo na tému um, nových žiaroviek, eh, potreba výmeny žiaroviek, boli motiv- táto bola takisto motivovaná heslami pod uh, eh, nádpisom energetickej efektívnosti. No ale ukázalo sa eh, časom, že to bolo príliš rýchle. V každom prípade nechceme, aby sa uh, nechceme, aby sa tejto zmeny v rámci Európskej, komis- v rámci Európskej únie aby sa s nimi zaobchádzalo tak, ako s množstvom bulletinov, ktoré sa týkali práve výmeny tejto, týchto žiaroviek. My chceme, aby sme rešpektovali rôzne rozvojové diferenciácie jednotlivých európskych krajín, krajín pretože keď máme ciele, e, každoročný cieľ 2%, ktorý by mali e, priemyselné podniky každý rok dosiahnuť na úspory energie. U niektorých to je dosť zlé, pretože jednoducho oni sa nachádzajú v štádie rozvoja. Ďakujem veľmi pekne, hovorí vám predsedajúci Jackie Henin. Áno, ďakujem veľmi pekne. Áno, energetická efektívnosť je skutočne veľmi dôležitá preto, aby sme zlepšili našu energetickú nezávislosť a aby sme takisto financovali výskum v rámci energetiky, pretože keď si zoberieme energetickú efektívnosť budov, ak by toto malo byť e, stredobodom našej pozornosti, potom je mimoriadne potrebné, aby sa e, stredobodové ciele komisie a členských štátov koncentrovali na sociálne byty, pretože práve tieto si to nebudú môcť dovoliť a nemôžeme nechať ďalej prebiehať e, škandál, ktorý, sa, e, ktorý vznikol z toho, že tí najchudobnejší e, platili najvyššie poplatky a bohatí platili veľmi nízke dane. To znamená, že politika energetickej efektivnosti musí znamenať, že musíme energiu predávať lacnejšie, že uh, sa, eh, že, že obyvateľia budú cestovať vlakom a inými hromadnými eh, prostriedkami hromadnej dopravy, tak ako sa to v, vo Francúzsku už aj robí. A v každom prípade musíme zabezpečiť, aby sa eh, konkurencie, schopnosť a sú, hospodárska súťaž kon, koncentrovala na dosahovanie cieľov, pretože a nové technológie uh, pretože energetická efektívnosť môže mať nové ciele len vtedy, pokiaľ máme dobrú európsku stratégiu, ktorým ju dosiahneme. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ako ďalší bude hovoriť pán poslanec Marcinkevič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, ja Vidím, že tu je veľký tlak na, in, na, na e, technologické inovácie, na inteligentné technológie pri vypracovaní komplex, komplexnej stratégie, e, pri výrobe tepla napríklad. V každom prípade je dôležité zohľadniť e, potreby každého obyvateľa Európskej únie. Je potrebné aby sme e, zvážili a naučili našich ľudí efektívne využívať e, energie. E, tieto ciele by mali byť vytvárané s cieľom maximalizácie energetickej efektívnosti a musí, toto musí byť prioritou najbliž, najbližšieho maďarského predsedníctva. Polsko takisto má svoje ciele v rámci energetickej účinnosti a energetickej efektivnosti, ale je potrebné v každom prípade tieto ciele dosahovať tak, aby sa zachoval, zachovala konkurencie, schopnosť a jednotlivých energetických sektorov v jednotlivých členských štátoch. Čo sa týka konferencie v Cancúne, zdá sa, že model používaný Európskej únie v oblasti kvality využívania energie je na diskusiu. Čo sa týka dopravy, tu sa zdá byť naj, ten sa zdá byť je najzodpovednejším aspektom, ale najzodpovednejším elementom v rámci implementovania nových energetických stratégií. Musíme sa orientovať aj podľa dopytu a musíme však robiť medzi obyvateľmi osvetu a meniť ich zvyky. Čo sa týka konzumentov a producentov, týchto musíme e, involovať do zmeny financovania a rozložiť to v čase. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pán De Angelis, nech sa páči, má slovo na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Správa nášho kolegu Bencena je pozitívna e, toto treba vyhodnotiť pozitívne pri z niekoľkých dôvodov. Energetická efektívnosť je spôsob, určitým spôsobom veľmi dôležitá a znižovanie emisí do klímy je takisto e, dôležité zabezpečiť tak, avšak tak, aby sme v malých a zrejných podnikoch nezničili pracovné miesta, ale vytvárali ďalšie a zabezpečili ich rozvoj. E, čo sa týka e, porovnateľných finančných nástrojov, ktoré nám komisia predkladá, čo sa týka vzdelávania, prístupu k vzdelávaniu aj v rámci malých a stredných podnikov. Tu je potrebné takisto sa orientovať na budovy, sú tu konkrétne návrhy a okrem toho sa opätovne podčiarkuje zmluva o energetickej efektívnosti, kde sa hovorí o určitých úsporách energie, ale okrem toho je takisto potrebné uh, zlacniť um, účty za elektrickú energiu a za energie teda pre našich občanov. Musíme sledovať ciele, ktoré boli stanovené, ciele 2020. Nemôžeme nechať túto príležitosť, ktorá je pred nami, uh, minúť bez účinku. Ďakujem ako ďalšie pani Panajotov. Pán Panajotov. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár vážené poslankyne, vážení poslanci. Vyššia miera energetickej účinnosti je veľkou úlohou pre Európsku úniu, pretože ide o prvok stratégie pre konkurzeschopnú ekonomiku s nízkymi emisiami CO2. Z toho vyplývajú lepšie hospodárske aktivity a zamestnanosť. To sú teda tie druhotné ciele Energetická účinnosť, pokiaľ ide o tento plán, Radi by sme vyslali silný signál na adresu Rady a komisie, pokiaľ ide o potrebu naozaj bezodkladne konať. Poprvé, rád by som vyzval komisiu, aby prišla s hĺbkovou analýzou existujúcej legislatívy v tejto oblasti, renovácie existujúcich budov a lepšie štandardy pri výstavbe nových. Efektívnejšia infraštruktúra, moderné technológie a motorové vozidla. Toto sú ďalšie dôležité priority, ktoré dúfam budú súčasťou plánu energetickej účinnosti, ktorý navrhne komisia v roku 2011. Na záver, energetická účinnosť má veľký potenciál a musí priniesť hospodárske prínosy pre všetkých, pre verejné dobro. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz dostáva slovo pani Figurejdo. Nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Nestačí len schváliť nejaký plán energetickej účinnosti. Potrebujeme vyhodnotiť dôsledky toho plánu z roku 2006 a implementovať také politiky, ktoré nám pomôžu dosiahnuť určité ciele, diversifikovať e, cesty k dosiahnutiu energetickej účinnosti v Európe. Kríza nemôže byť využívaná ako výhovorka, pokiaľ ide o cieľ 20 roku 2020. Nemôže byť využívaná ako výhovorka, pokiaľ ide o problém energetickej chudoby a jeho riešenie. Skúsenosti z niektorých krajín poukazujú na to, napríklad aj pokiaľ ide USA a Čínu, poukazujú na to, že musíme investovať do zlepšovania energetickej účinnosti v doprave, v priemysle, v bývaní, aj v sociálnom bývaní. E, musíme pomáhať členským štátom a jednotlivcom, ktorí sú najviac postihnutí. Energetická účinnosť zvýši aj pracovné príležitosti, zníži chudobu a je naozaj progresívnym faktorom, pokiaľ ide o sociálny vývoj. Takže prosím, poďme touto cestou. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz dostáva slovo pán Zeber na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Predložili ste veľmi dobrý plán, kolega Bencen ho podľa mňa ešte vylepšil. Musí sa nám podariť tá rovnica, že Ehm, neplatí, eh, že eh, hospodársky rást nevyhnutne ide ruka v ruke s väčšou spotrebou energie. Máme obrovský technický pokrok a skladka sme schopní vyrábať produkty efektívnejšie uplatňovať efektívnejšie postupy, takže musí sa nám e, podariť dosahovať rast s nižšou spotrebou energie a preto musíme byť naozaj veľmi inovatívni a politika musí prísť tými správnymi stimulmi. V dejinách e, ekonomiky vidíme, že najúspešnejšie boli tie národné hospodárstva z dlhodobého hľadiska, ktoré boli najefektívnejšie, pokiaľ ide o energiu, pokiaľ ide o súroviny. My, Európania, s našou vysokou životnou úrovňou, teraz sa to čaká aj od nás energetická účinnosť, e, e, musíme ísť touto cestou, ak chceme dosiahnuť naše cieľ v oblasti klimatických zmien. A rád by som pripomenul aj e, to, že je potrebné znižiť našu závislosť od fosílnych palív. Toto je dôležitý politický cieľ. Uvoľnený kapitál keďže budú nižšie účty za energiu, tak tento kapitál budeme môcť využiť v oblasti spotreby a toto môže dlhodobo prispieť nášmu hospodárskému rastu ten váš prístup, teda že aby tie ciele neboli záväzné, tento prístup považujem za správny. Nemôžem sa stať v diskusiách, pokiaľ ide o definície, pokiaľ ide o meranie. Dôležité je raziť tú správnu cestu a myslím, že komisia a spravodajca tu zvolili správny prístup. Teda, aby to zostalo nezáväzné, to ale neznamená, že upustíme od ambícií. Ambície musia byť vysoké z uvedených dôvodov, ale tá voľba, či s cestou záväznosti alebo nezáväznosti, myslím, že tá nezáväznosť je správnou cestou. E, opačný prístup zamietne moja skupina. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, zdáva slovo kolega Svoboda. Na minútu, nech sa páči. Ďakujem. Na úvod chcem pogratulovať spravodajcovi k vynikajúcej správe. Mám len jednu poznámku, pán komisár. Vy ste regionálny politik z veľkého veľké spolkové krajiny. Ja som tiež pôsobil v komunálnej politike. Záväznosť, nezáväznosť. No už myslím si, že musíme osloviť lokálnu a regionálnu úroveň a musíme e, sa tam koncentrovať na to, čo sa dá dosiahnuť. Ja toto neustále uvádzam. Chudoba v oblasti energie, to sa na národnej úrovni nerieši, to sa rieši na lokálnej, regionálnej, mestskej úrovni. A práve preto tam musíme začať. Toto je tá veľká šanca. Musíme osloviť mesta a obce, v prospech veľkého európskeho projektu úspory energie, energetická účinnosť a tak ďalej. Takže vás vyzývam, aby ste e, sa tým zaoberali, ako viac osloviť tú úroveň bližšiu k občanom mesta, obce, regióny, lebo takéto prepojenie je veľmi dôležité, aby sme tie ciele dosiahli, či už budú záväzné alebo nie. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz sa dostáva slovo pani Carvajo na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Energetická účinnosť má dôležitú úlohu, pokiaľ ide o zlepšovanie zabezpečenia dodávok energie, pokiaľ ide o zlepšovanie kvality vzduchu, znižovanie skleníkových plynov, teda ich emisí a zvyšovanie konkurenceschopnosti európskeho hospodárstva. Energetická účinnosť znamená robiť viac s menším využitím zdrojov. Táto správa je ambicióznou víziou energetickej účinnosti. Uvádzajú sa tam jednotlivé ciele a pozitívne stimuly. Dôležité prvky boli zapracované tieto správy, ako napríklad modernizácia energetickej infraštruktúry, tzv. inteligentné siete, ako príklad. Tiež je potom energetickú účinnosť v doprave, v stavebníctve, v budovách, tak aby výskum a vývoj vo všetkých fázach tohto procesu bol zakomponovaný. teda aby sme hľadali nové zdroje energie a taktiež inovatívnosť z oblasti financií, aby sme mali ďalšie stimuly. Mám na mysli napríklad štrukturálne fondy, ktoré by sa mohli využiť v oblasti energetickej účinnosti. Toto by malo byť prioritou rozpočtu Európskej únie po roku 2013 alebo rokom 2013 počnúc. Rada by som zagratulovala pánovi Bencenovi k naozaj vynikajúcej odvedenej práce. Dosil naozaj obrovskú rovnováhu vo svojej správe a poprosím kolegov, aby hlasovali zajtra za túto správu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Carvajo. A teraz sa dostáva slovo pán Palčitis. Na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Energetická účinnosť už je upravená vo viacerých legislatívnych aktoch, napriek tomu však tie výsledky sa ešte nedosiahli. Vedci sú toho názoru, že sa nám nepodarí dosiahnuť ani len polovicu toho cieľa vo výške 20 Preto potrebujeme zacielenejšie, lepšie opatrenia v členských štátoch Myslím si, že prepracovaná verzia akčného plánu komisia by mala zohľadňovať tú skutočnosť, že členské štáty dostatočne nevyužívajú úsporné opatrenia aby um, napríklad zvýšili zabezpečenie dávok energie. Členské štáty by mali mať podľa môjho názoru záväzné ciele, pokiaľ ide energetickú účinnosť a tieto ciele by sa mali monitorovať. V opačnom prípade ten potenciál bude premrhaný. Ďakujem. Ďakujem pekne hovorí pán predseda. Teraz sa dostáva slovo pán Van Nistelrooy na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, veľmi rád e, túto správu podporím. Je to správa vynikajúca, pretože sa v nej e, úspešne snažíme o niekoľko vecí, o zníženie CO2, o podporu ekonomiky a e, Eh, o zachovanie našej konkurencieschopnosti. Čiže táto správa pomáha aj životnému prostrediu, aj našej peňaženke. A pán komisár hovoril o ambícii rýchlo vypracovať akčný plán. Ja mám k tomuto tri pripomienky. V prvom rade akčné plány na zvyšovanie energetickej účinnosti. Toto je priestor eh, na zlepšovanie. A tieto akčné plány by mala Európska komisia kriticky skúmať. Pán komisár, eh, treba pracovať v dvoch fázach. Prvá fáza, tam by sa rokovalo o tom, čo je treba a prípadná druhá fáza, tam by bol vyvinutý nejaký reálny tlak v prípade, že sa tie akčné plány nezlepšia. Ja som rád, že momentálne je dôraz na minimálne tej prvej fáze rokovať o prípadnom tlaku. Pán komisár, ja sa vás chcem spýtať, či máte takéto nástroje, či e, je jasné, že takéto nástroje máte, aby jednoducho štáty vedeli, že keď e, pristúpite do tej fázy, alebo keď vstúpite do tej fázy vyvíjania nátlaku, že ten nátlak naozaj budete môcť vyvinúť, pretože tie akčné plány treba zlepšiť. Druhá vec sa týka regionálnej politiky. Aj, aj pán Svoboda o tom hovoril. My jednoducho e, vďaka týmto fondom môžeme urobiť veľmi veľa. Peniaze sú. A tie peniaze sa, sa jednoducho vo väčšine krajín nevyužívajú na zvyšovanie energetickej účinnosti. Ja, ja som preto predložil ešte pozmeňovací návrh týkajúce, týkajúce sa článku 81 kde ten text sa snažím zlepšiť, pretože netreba e, len zvyšovať e, objem peňazí. Ide o to, aby sme zvýšili efektívnosť vynakladania e, existujúcich prostriedkov. Ale v druhom bode s pánom Svobodom súhlasím tiež, treba zapojiť občanov a regionálne a lokálne orgány. A je napríklad možné hovoriť o určitej charte starostov, pretože v Holandsku napríklad máme len len dohoda s priemyslom, s odvetvím viedla k dvojpercentnému zvýšeniu energetickej účinnosti. Takže si predstavte, čo sa môže stať, keď sa dohodnete so starostami. Ďakujem všetkým. Very much. Ja ďakujem vám. Hm, teraz sa dostávame k rečníkom ďalším. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. 125 e, miliónov európskych občanov je postihnutých energetickou chudobou a preto je treba uvažovať nad zvyšovaním, zvyšovaním energetickej účinnosti. E, sociálne bývanie by malo byť prioritou, pretože len e, v roku 2020 len malé percento budov budú nové budovy, teda už tie súčasné budovy, ktoré sa teraz stanovujú, treba upraviť prísnymi pravidlami. A preto si myslím, že je nevyhnutné, aby sme zaviedli nejaké inovatívne e, schémy financovania a e, formáty takej podpory, aby e, to stimulovalo aj inovácie. My sme nedávno mali v EPP diskusie o fungovaní programu Končerto. Na nešťastie zástupcovia regionálnych orgánov a miestnych orgánov nám povedali, že ľudia si neuvedomujú, že členské štáty môžu využiť 4 Európskeho rozvojového fondu, e, teda Európskeho fondu pre rozvoj regiónov e, na zvyšovanie energetickej účinnosti budú. A preto by som vás chcel poprosiť, pán komisár, aby ste využili strednodobé hodnotenie na to, aby ste pridelili väčší podiel prostriedkov prog- programom a projektom, ktoré sa zaoberajú zvyšovaním energetickej účinnosti aby ste podporili to, aby sa mohlo využiť až 15 RDF na zvyšovanie energetickej úči- účinnosti v nasledujúcich finančných výhľadoch. Ďakujem veľmi pekne. két perc. Teraz by som chcel dať eh, slovo pánovi Kančianovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja chcem poďakovať pánovi komisárovi a samozrejme aj um, spravodajcovi. A domnievam sa, že tá správa je veľmi konkrétna. Ja súhlasím, keď hovoríme dnes o účinnosti, že je to taká troška akademická diskusia, pretože cieľ 20% do roku 2020 e, sa tu spomenul viackrát, ale nikto nevie, o čo vlastne ide a z čoho to e, vyplýva. Ide tu o zmenu celej kultúry úspory energie a v súčasnosti e, my jednoducho riešime klímu, ale mali by sme prevrátiť ten list a čítať ďalej. V prvom rade sa musíme snažiť o zvyšovanie efektívnosti a o presadzovanie nových technológií. Toto sú len dve metódy, eh, ktoré sa dajú uplatniť napríklad v budovách. Budovy, eh, keď sa bude zvyšovať ich efektívnosť, eh, môžu viesť k veľkému zníženiu spotreby energie. A to isté platí pre dopravu, ale ja by som chcel spomenúť jednu vec hľadanie vhodných, vhodných spôsobov dosahovania týchto cieľov e, by malo zahrňať to, alebo takú myšlienku, že je treba v prvom rade peniaze vydať predtým, než môžeme niečo ušetriť. A e, pán Barroso dnes do obeda hovoril o tom, že sa nepodarí pravdepodobne presadiť myšlienku euro dlhopisov, ale e, povedali sme si aj, že eurodlhopisy alebo nejaké dlhopisy tohto typu by sa mohli použiť v oblasti energetiky. A ja sa chcem spýtať na e, plán obnovy, ktorý by sa mal týkať aj energetickej účinnosti. E, ráta sa tam s, so symbolickou sumou, ale je to potrebné, pretože aj takýto symbol môže zvýšiť povedomie. A je potrebné vybudovať určité partnerstvo a spojiť e, sily viacerých fondov, fondu súdržnosti, fondu regionálneho rozvoja. Teda neboli by to peniaze zadarmo, ale požičiavali by sa tie peniaze na to, aby sa rozbehli určité projekty na zvyšovanie energetickej účinnosti a ide tiež o to, aby sa ľudia presvedčili, že berieme vec e, zvyšovania energetickej účinnosti vážne. Ja si myslím, že by to malo prestať byť e, nejakou tabuizovanou témou. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Pirilo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, e, pán komisár, e, prepracovanie akčného plánu e, pre energetickú účinnosť by sa malo odniesť v akomsi komplexnom duchu, pretože je potrebné všetky tie rôzne strategické prístupy, na ktorých sa snažíme pracovať v Európe, zosúľadiť. Energetická účinnosť je kľúčom ku všetkému, pretože umožní splniť e, viacero cieľov zároveň. Do roku 2020 by sa tak podarilo, podarilo dosiahnuť aj ten cieľ úspory e, emisí CO2 a zároveň by e, tento, dosiahnutie tohto cieľa umožnilo usporiť peniaze v Únii a investovať ich inde. Energetická účinnosť budov je napríklad veľmi dôležitým aspektom a je potrebné iniciovať aktivity na európskej úrovni v tomto smere. Ďalej podniky by sa mali začať zamýšľať eh, nad svojou činnosťou z hľadiska eh, redukcie nadbytočnej spotreby energií a eh, v tomto smere by veľmi dôležitý bol záväzný cieľ úspor, pretože ak si budeme stanovať ambiciozne ciele, tak to ešte neznamená, že ich aj splníme. Ďakujem veľmi pekne tomuto rečníkovi. E, teraz dostane slovo ako posledná rečníčka pani Podimata na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem zamerať na jednu vec. E, my hovoríme o tom, že by cieľ zvyšovania energetickej účinnosti v európskom hospodárstve mal byť záväzný, ale Eh, hospodárske podmienky sú komplikované a hoci mnohé štáty sa snažia poskytovať stimuly na zvyšovanie rastu a tvorbu pracovných miest, takýto záväzný cieľ eh, by eh, mohol vniesť do tohto systému ovzdušie konkurencie schopnosti alebo konkurencie ako takej, kde malé a stredne veľké podniky by mohli byť nejakým stimulom nutené k tomu, aby, alebo vyzývané k tomu, aby redukovali svoju spotrebu energie a zvyšovali účinnosť. Týmto môžeme prispieť k vytvoreniu pracovných miest a k zvyšovaniu pridanej hodnoty. Okrem toho e, je možné očakávať e, reálne výhody v sektore stavebníctva a tiež e, znižovanie nákladov na energie pre konkrétnych občanov. Takže chcem poďakovať spravodajcovi za jeho správu a poďakovať tiež pánovi komisárovi za vyjadrené odhodlanie a ja vďaka tejto e, správe vidím do problematiky lepšie. Ďakujem všetkým, hovorí predsedajúci. E, ďakujem všetkým, ktorí dodržali rečnícky čas a teraz by sme pristúpili k spontánnej diskusii. Nebudem môcť dať slovo všetkým, ktorí sa v tejto spontánnej diskusii mm, prihlásili, ale využijeme celých 5 minút, ktoré máme k dispozícii. V prvom rade pán Jár. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Samozrejme, energetická efektivnosť je mimoriadne dôležitá téma a samozrejme musíme zaobchádzať veľmi úsporne s fosilnými surovinami a samozrejme energetická účinnosť a efektivnosť predstavuje pre nás mm. veľkú výzvu, ale uh, musíme byť reálni, musíme byť efektívni, tak v rámci spoločnosti, ako aj e, pre jednotlivcov to musí platiť. A musí to byť ale vlastníkom zaplatiteľné, tieto opatrenia. A pre občanov to musí byť samozrejme uh, vysvetliteľné, transparentné a musí sa to pre nich oplatiť, pretože inak sa v ochrane klímy nedostaneme dopredu. A práve tento aspekt mi v predloženej správe chýba. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, že ste sa držali času. Teraz udelím slovo pánovi Arzenisovi. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Uh rokovania v Cancúne boli úspešné. Ja dúfam, že sa tieto veci posunú ďalej. E, Čína však neočakávala výsledky, neoča, neo, nepočkala na výsledky z Cancúnu. A, a to isté sa udialo v Kodani. My si myslím, si e, musíme takisto urobiť určité opatrenia. Uh, a to dvojnásobne, eh, ak nechceme eh, stratiť, pretože pokiaľ budeme znášať nadmerné náklady, čo sa týka služieb, to bude mať veľké dopady predovšetkým na hospodárskú sféru. Pokiaľ máme dnes také krajiny, ako je Čína, a my za nimi pokrivkávame, my budeme e, vlastne musieť dobiehať vždy väčšiu vzdialenosť. A preto sa teda musíme pokúsiť e, povinne e, zakotviť, ukotviť týchto 20 Ďakujem pani Alfon, Alfanov. Áno, čo sa týka efekt, energetickej efektivnosti, o ktorej dneska, dnes pardon, diskutujeme, či to e, budeme v roku 2020 môcť znížiť o 20 určite nie, skôr o 10 pretože pokiaľ bude naďalej rásť e, energetická náročnosť a spotreba energie, potom e, budeme mať takisto problém dosiahnuť ten 20 cieľ v obnoviteľných energiách, pretože to sa bude prepočívať na celú Európsku úniu. Dôležité je, aby sme mali isté ciele, ale čo sa týka energetickej efektívnosti, tu je to žiaľ tak, že musím, že, že tu závisíme od dobrej vôle tých českých štátov. A toto nie je dobré východisko. My musíme stanoviť a viesť jasné politiky a musíme sa postarať a zabezpečiť, aby vládla čistá energia. Okrem toho chcem, aby sme podporili pozmeňací návrh číslo 2, kde komisiu žiadame, aby v roku 2011 zabezpečila eh, zdávajúci systém energetickej efektívnosti. Pán Rossi, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda energetická efektívnosť, to je kľúčom k budúcej účinnosti našich politík, ale nemôžeme zas dostať len pri tom. Je dôležité, aby sme hovorili a diskutovali s českými štátmi, aby robili opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, aby zlepšili svoje budovy, aby sme ich presvedčili, pretože bez toho, aby sme ich presvedčili, nebudú tieto ciele plniť, keď pokiaľ budú dobrovoľné. Je to takisto príspevok e, k zlepšeniu životného prostredia. Jednotlivé opatrenia musia byť sprevádzané európskymi politikami, ktoré musia takisto mať za cieľ vytvorenie celoeurópskeho trhu energie, energii, Takisto nie je možné len zvyšovať náklady, je dôležité, aby sme občanov a rôzne inštitúcie presvedčili o tom, že práve úspory v tejto oblasti prinašajú aj zlepšenie životnej úrovne. Pán Segedy bude hovoriť ako ďalší. Ďakujem vám pekne, pán predseda, za slovo. Podľa nášho názoru sú e, korene klimatických zmien nie len v tom, čo urobili ľudia. E, my si myslíme, že tak lokálne ako aj globálne musíme postupovať e, zomknutie proti tým, ktorí porušujú pravidla, tak aby sme nastolili pôvodný stav prírody. Samozrejme, energetická efektívnosť, tu vítame celkom 14 energetických vysokej náročnosti spôsobujú v celosvetovom meritku domy. To znamená, že musíme budovať nové nehnuteľnosti a staré stávajúce stavebné štruktúry musíme, musíme revidovať, musíme prebudovať je potrebné, aby sme znížili počty aut, aby sme ich vybavili hybridnými technológiami a myslím si, že práve politici by mali byť príkladom v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. A pán Badavku, pani Badavku na minútu. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Úspory energie sú veľmi dôležité, pretože majú veľké prínosy v oblasti ekonomie, ako aj v sociálnej oblasti, napríklad vytváranie nových pracovných miest. Myslím si, že vývoj a uvádzanie na trh nových pokrokových energií, pokiaľ ide o udržateľné zdroje energie, tieto zdroje sú naozaj obrovské, potenciál obrovský, takže európske podniky musia zostať konkurenceschopné v svetovom kontexte. Ja som za to, aby sme sa dohodli na spoločnej metodológii na meranie národných cieľov energetickej účinnosti. Som tiež za monitorovanie pokrokov dosiahnutých v tejto oblasti. Vítam prácu komisie, pokiaľ ide o jednotnú energetickú sieť. Komisia by mala prísť s konkrétnymi návrhmi na zjednodušenie a urýchlenie procesov povolovania pre infraštruktúrne projekty. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz pani Stajler, nech sa páči na minútu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pánovi Bencenovi za to, že na úvod spomenul stavebníctvo. Chcem ich upozorniť na, ňo, že, na, na to, že v januári budeme hlasovať o mojej správe o stavebníctve a my sme v tejto správe hovorili aj o energetickej účinnosti. Len dve stručné veci. Pán Svoboda hovoril o tom, že je dôležité eh, zakomponovať eh, regionálne a lokálne úrady. A rada by som upozornila na tie škrty, ktoré sa teraz dejú na lokálnej úrovni vo Veľkej Británii. Toto musíme zohľadniť v debate a v diskusii. Mám aj jednu otázku na komisiu v správe sa hovorí, že je dôležité mať inteligentné merače. Máme tu správu e, ktorá sa e, zaoberá e, takýmito nástrojmi. Pán komisár že tu nie je nikto za predsedníctvo, ale toto je veľmi dôležitá problematika. A tiež otázka ľudskej chudoby, ako hovorili predrečníci, toto je veľmi dôležité, A tom sa zhodne podľa mňa celá snemovňa. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz sme sa dostali k záveru rozprávy. Nemáme žiadnych ďalších rečníkov a preto udelujem slovo pánovi komisárovi. Pán Oettinger, máte slovo. Pán predseda, dámy a páni, nuž, v prvom rade by som rád potvrdil slova pána Svobodu. Áno, realizácia, implementácia prebieha teréne, lokálna, regionálna úroveň. V členských štátoch máme mnohé, väčšinou dobré skúsenosti so sanačnými programami. 1 euro z verejného sektora, to je navýšené 6 či 7 eurami zo súkromného sektora. A preveríme, či naše regionálne programy by sa dali na takéto účely využívať. Nie je pre mňa ľahko predstaviteľné, že by nejaká obec požiadala o prostriedky priamo v komisii, ale využívať regionálne programy na ehm, sanáciu existujúcich budov toto je podľa mňa veľmi dôležitý krok do ďalšieho finančného obdobia. Otázka e, úrokov, nižších úrokov, teda či chceme ponúkať na pôžičky v oblasti sanácie nižšie úroky. Ale pokiaľ ide o existujúce budovy, rád by som poukázal na jednu vec. Hovorí sa tu, že energetická účinnosť, jej zvýšenie vedie k úsporám. Áno, to platí, ale neokamžite. okamžite. Ale keď sa pozrieme na životnú úroveň v Európe, pardon, keď sa pozrieme na existujúce budovy v Európe, tak vidíme, že je potrebné naozaj renovovať okná, aktívna, pasívna izolácia, e, príslušné e, elektrické e, zariadenia, kúrenie a tak ďalej. Tam je to 30 až 60 tisíc eur na byt táto potreba. A tieto prostriedky nezískame späť v prvom roku úsporami. Takže musíme investovať v najbližších desiatich rokoch, aby sme o 40 rokov e, tieto e, prostriedky dostali naspäť, aby sa táto investícia amortizovala. Takže to je taký určitý obrátený, taká určitá obrátená zmluva medzi generáciami. Moja generácia urobí určité dlhy a potom tá ďalšia Skrátka, toto získa na úsporách. Takže my môžeme teraz investovať, aby naše deti v budúcnosti vnímali e, ten prínos vo forme nižších faktúr za energiu. Sme vôbec ochotní toto urobiť? Sme z toho schopní? Ja s vami počítam. Musíme v oblastiach rozpočtu stanoviť nové priority. Energetická účinnosť, e, jej miesto v európskom rozpočte. E, to je skrátka otázka budúcich generácií. Ale kde tie prostriedky zoberieme? Je potrebné ich previesť z iných oblastí. A toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú je potrebné prebrať na rozpočtové, v rámci rozpočtovej diskusie. A ešte ďalšia vec, pán Eckhout a pán Žado povedali, že tá základná línia je jasná, ale ona jasná nie je. A ja mám závery Európskej rady pred sebou na stole. Posledný z nich z marca tohto roka hovorí o pohybe smerom k 20-percentnému zvýšeniu energetickej účinnosti. To je citácia. A toto je už trošku menej konzekventné, takže ísť len smerom k. To znamená aj 18, 17, 16, to by možno stačilo. Ja by som bol za tých 20%, ale v marci Európska rada eh, sa trošku stiahla a prišla s takýmto vágnejším znením. V marci 2007 sa v závere hovorí o projekciách spotreby v roku 2020 o znižení o 20 A máme tu štúdie odborníkov, a tam tie čísla jasne poukazujú na dôležitý problém, ktorý zatiaľ ešte nebol spracovaný. V Taliansku v roku 2007 spotreba energie 173. Projekcia 2020 je 182. Takže Taliansko sa vráti tam, kde bolo. Projekcia sa navýši a odpočíta sa 20 Alebo Luxembursko Spotreba 2007 4,6 milióna tón. Spotreba, pardon, potreba, projekcia o 5,6 navýšené, čiže sa dostaneme na úroveň 4,5 milióna tón. Alebo Portugalsko ako ďalší príklad 23,8 v referenčnom roku a vrátime sa na 24, keď sa navýši tá projekcia. O tej projekcii musíme naozaj hovoriť o tej plánovanej potrebe neskôr. Bez tohto sa v tej debate nikam nepohneme, takže od krajiny ku krajine toto musíme prediskutovať. Viacerí z vás eh, ste za záväznosť cieľov. Ja som za každým optimista a realista. Keď eh, príjmeme nejaký záväzný cieľ ako komisia pre členské štáty, tak členské štáty Skladka budú proti. Aj tie naše. A nedosiahneme absolútne nič. Keď prídeme s tým dvojstupňovým plánom, teda, že členským štátom majú tú našu dôveru, to je podľa mňa lepšie. A viac to veci poslúži, keď im povieme, že je potrebné, aby členské štáty prijali národné akčné plány slobo, dobrovoľne, 20-percentný eh, cieľ. A keď uvidíme, v roku 2020, že sme sa neposunuli ani o krok, tak potom zavedieme záväzné ciele a potom to už členské štáty nebudú môcť odmietnúť. Prosím, zamyslite sa nad tým, či by toto nebol lepší prístup. Vy poznáte vaše vlády. Snaď by to bola tá lepšia európska cesta k našim spoločným cieľom. A ako som už povedal, bez hľadu na to, či to bude dobrovoľné alebo povinné národné akčné plány, budú. A my z politického hľadiska môžeme obsahy a konzekventnosť týchto plánov potom aj preskúmať. A keď nejaký plán nesplní obsahovo naše podmienky, tak takýto plán zamietneme. Ďakujem pekne. Na teraz rád e, sa v marci znova dostavím do parlamentu. Myslím si, že táto správa je veľmi dobrým východiskom pre našu ďalšiu prácu. Ďakujem pekne, pán komisár, hovorí pán predseda. A teraz takúto pokročilú hodinu dávam na záver, na uzavretie slovo pánovi Penstenovi, spravodajcovi. Máte slovo, pán spravodajca. Herr Kommissär, ärede medlemmer, Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, vážené poslankyne, poslanci, ja by som chcel poďakovať za túto veľmi príjemnú diskusiu, pretože keď tak počúvam e, tie príspevky, tak e, sa mi zdá, že v podstate všetci rozmýšľame o energetickej účinnosti rovnako. E, ak sme za to, aby sme zvýšili energetickú účinnosť, tak už je len otázka taká, ako to urobíme. E, my sme ako prvý krok stanovili ciele a mm, tu sme sa zhodli v tom, že um, ak sa stanoví niečo v legislatíve EÚ, tak je treba to uplatňovať. E, ináč tá legislatíva nemá zmysel. Čiže ak je stanovený nejaký cieľ alebo nejaké legislatívne pravidla, je treba dohľadať na to, aby e, boli aj dodržiavané. Pokiaľ ide o budovy, tu e, je treba vyžadovať, aby sa používali moderné materiály, zvyšovala energetická účinnosť a v oblasti dopravy je takisto potrebné zvyšovať efektívnosť vozidel. A mm, podľa mňa e, je k dispozícii množstvo ovocia, ktoré vysí nízko a ktoré by sme mohli ľahko odtrhnúť a tým dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť v Európe. Prečo je to také dôležité? Ja nechcem, e, ja nechcem opakovať to, čo povedal kolega Karins z Lotyšská. Mm, Európa platí veľa peňazí Blízkému východu a Rusku za energie, ktoré by sme mohli ušetriť a tie peniaze by tým pádom zostali doma. Ale e, nie len to, ak, by, ak Európska únia chce byť na čele e, týchto, e, týchto, mm, tohto odvetvia, je potrebné investovať. Je potrebné investovať do inovatívnych podnikov a tvorby pracovných miest a E, určite by išlo o tvorbu um, určite by išlo o tvorbu pracovných miest najmä e, v malých a stredne veľkých podnikoch. Ja by som každopádne chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na spracovanie tejto správy. Chcem poďakovať komisárovi aj príslušným útvarom komisie um, a ďakujem za podporu mojej vlastnej politickej skupine kolegom, ktorí ma podporovali a takisto tieňovým spravodajcom za naozaj vynikajúcu spoluprácu. Aj e, keď e, občas e, vystupovali voči mne kriticky, správu to, správu to len zlepšovalo. Takže my by sme mali nejakým spôsobom sa dohodnúť, dohodnúť na presadzovanie energetickej účinnosti. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bencen, ďakujem kolegovia pán komisár. Hlasovať sa bude zajtra, tým túto rozprávu uzatváram. A teraz by sme prešli.